potom zverejnené zápisnici z tohto plenárneho zasadnutia. Podľa článku 105 odsek 6 rokovacieho poriadku predseda konferencie predsedov výborov oznámil, že nie sú výhrady proti odporúčaniu výboru pre hospodárstvo, ktoré hovorí o tom, že sa nevyslovíme proti dele- delegovanému aktu. Ak e, jedna politická skupina alebo minimálne 40 e, poslancov ak sa vyslovia proti do 24 hodín, e, tak e, sa o tomto odporúčaní nebude hlasovať, inak sa hlasovať bude. Toto odporúčanie nájdete takisto na webovej stránke plenárneho zasadnutia. A teraz zmeny programu rokovania. Pristup